návrh programu schválila konferencia predsedov 4. marca 2010 v súlade s pravidlom 137. Všetci ste dostali tento návrh programu. V pondelok a v útorok e, nie sú žiadne zmeny v programe, teda v návrhu programu. Čo sa týka stredy, pani Rebecca Harms prednesie návrh e, skupiny GUE a zelených. E, vážny pán predseda, ešte raz sme požiadali o to, aby sa otázka povoľovania geneticky modifikovaných zemiakov dostala na program Európskeho parlamentu a to z viacerých dôvodov. Potom, čo teraz na komisii Eh, sa ujal svojho, svojho portfólia komisár pre eh, otázky, ktoré súvisia aj s GMO. Podľa mňa teraz by sme mali eh, o mnoho pozornejšie sa pozrieť na schvaľovanie geneticky modifikovaných potravín a napriek tomu sa deje presný opak. Dochádza k škandálom a komisár pre otázky zdravia predniesol listy vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade s oficiálnym dokumentom eh, Svetovej zdravotníckej organizácie. Po druhé, v predchádzajúcom legislatívnom období medzi radou a komisiou eh, panovala veľká nejednota v otázkach eh, poľovacích postupov, pretože v mnohých členských štátoch nebola dohoda o otázkach poľovania, ktoré, ktorú spustil predseda Barroso. Je potrebné spustiť o mnoho podrobnejší a pozornejší postup schvaľovania týchto organizmov e, a to čo najskôr. E, myslím si, že v tomto nás podporuje väčšina občanov, ktorí sú proti geneticky modifikovaným organizmom a preto je našou povinnosťou opäť dať na program otázku povolovania geneticky modifikovaných potravín na náš e, program. Ďakujem. Chciałem zapýtať či ktoś... Rada by som požiadala o menovité hlasovanie hovorí pani Harms. E, chce prosím niekto vystúpiť e, a podporiť tento návrh? Pýta sa predseda. Pán Šulc, nech sa páči. A pán Šulc je proti. Nech sa páči. Presidente. Ďakujem, vážený pán predseda. Okrem um, hodnotenia vlastného zo strany poslancov aj v politických skupinách mám pocit, že je vhodné, aby taký dôležitý parlament ako tento nám dal možnosť vyjadriť sa k tejto otázke. Často debatujeme o otázkach, ktoré sú veľmi vzdialené našej realite. A toto je téma, ktorá nás zaujíma, európskych voličov, týka sa nás a preto eh, by sa mal stať bodom programu. Byť pán Ďakujem pekne. A teraz proti tomuto návrhu, pán Šulc. Ďakujem, pán predseda. E, ja súhlasím s obávami pani kolegyne Harms a e, všimli sme si v mnohých členských štátoch veľmi kontroverzné diskusie na túto tému. Preto už na konferencii predsedov minulý týždeň som povedal niečo, čo teraz musím zapakovať. Podľa mňa nemá zmysel, aby sme teraz narýchlo zorganizovali rozpravu bez uznesenia, ktoré, ktorá nebude mať žiadny zmysel. Podľa mňa by bolo o mnoho lepšie, keby sme poverili príslušný výbor, aby vymenoval spravodajcu, ktorý sa bude zaoberať postupom a technikou e, týchto schváľovacích postupov. Schválenie komisie, e, tento proces trvá 8 rokov. Je to na základe legislatívy, ktorá bola schválená väčšinou bola to väčšina na komisii a my teraz musíme preveriť to, či rozhodnutia také, takéhto závažného charakteru nemajú sa podrobiť aj stanovisku parlamentu. Parlament predsa musí mať možnosť vystúpiť v takýchto otázkach, preto je potrebné vyvinovať spravodajcu, ktorý preverí celý mechanizmus a v prípade potreby predloží správu, ako by sme mohli dosiahnuť legislatívnu väčšinu v snemovni, ktorá by primela komisiu Pán predseda, prepáčte, každý tu hovorí, e, čo chce, musíte predsa chvíľu vydržať, niekto niečo poviem. Teda s tým cieľom, aby sme dosiahli legislatívnu väčšinu, ktorá privedie k tomu, aby komisia na základe našej medziinstitucionálnej dohody si uvedomila, že má povinnosť e, predložiť legislatívny návrh. To je podľa mňa o mnoho lepší postup ako takáto rozprava, ktorá bude organizovaná veľmi narýchlo a bez prípravy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda Šulc, dámy a páni, prosím, uvedomte si, že máte iba jednu minútu, či chcete podporiť alebo zamietnúť eh, ten, ktorý návrh. Prosím, dodržiavajte túto minútu, pretože inak je to proti rokovacímu poriadku. Teda vypočuli sme si, aký bol návrh zelených a GUE. Chcú dosiahnuť menovité hlasovanie a ja by som teraz rád otvoril hlasovanie. Kto je za tento návrh, ktorý predniesla pani Rebeka Harms? Prepáčte, opravuje sa pán predseda, otváram hlasovanie o tejto veci. Otváram hlasovanie, hlasujem menovite. Všetci hlasovali? Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. 82 hlasov za, 182 hlasov proti, 15 sa zdržali. Teda tento návrh bol zamietnutý. Preto program na stredu ostáva nezmenený. Nie sú žiadne ďalšie zmeny na štvrtok v našom programe a preto návrh programu na celý týždeň je týmto schválený. Ďalej, ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie predsedu k príležitosti Medzinárodného dňa žien, dámy a páni. Vážení poslanci, kolegovia, Medzinárodný deň žien, ktorý si dnes pripomíname, je iný ako medzinárodné dni žien, ktoré sme zažili v minulosti, najmä pre krajiny z východnej a strednej Európy. Neodozdávame ženám iba kvetiny. Je to deň, keď sa diskutuje, keď sa diskutuje o otázkach rodovej rovnosti, o otázkach podpory matiek samoživiteľiek a tiež o boji proti násilu na ženách. A preto Európsky parlament chce sa aktívne zúčastniť týchto diskusí. A výbor pre práva žien je kľúčový v tomto smere. V novembri 2008 sme prijali uznesenie, v ktorom žiadame členské štáty, aby zakročili proti násiliu na ženách. Boli by sme radi, keby Európska únia bola hnacou silou pre zvyšok sveta v tejto oblasti. Európske ženy eh, potrebujú viac podpory, pretože si uvedomujeme, aké demokratické trendy prevládajú v Európe, ale nemôže sa tak diať na úkor žien. Ženy musia mať možnosť pracovať a e, musia mať možnosť kombinovať e, svoj osobný a pracovný život. Preto im musíme poskytnúť podporu, predškolské zariadenia, kam môžu miestniť deti, ale tie ženy, ktoré sú ostať doma, musia mať tiež možnosť e, urobiť takéto rozhodnutie napríklad tým, že budeme mať e, vhodný systém e, zdaňovania. Našim cieľom je dosiahnuť plnú rovnosť e, mužov a žien vo všetkých oblastiach. Diskriminácia na pracovisku by mala patriť do minulosti. V Európskej únii muži aj ženy sú rovní, sú si rovní vo všetkých oblastiach a Európsky parlament by sa mal zúčastniť tohto boja. Ja by som rád zaželal všetkým žela, ženám v Európskom parlamente, aby sa necítili diskriminované a chcel by som zaželať eh, Európskom parlamentu, aby sme mali čoraz viac poslankyň v našich radoch. A teraz v mene politických skupín, najskôr v mene EPP, pani Wortman Kool, nech sa páči. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals u zei, inderdaad vandaag vrouwen. Pán predseda, ako ste sám povedali, dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien. E, je to už z té výročie tohto dňa a e, je to dôvod na oslavu. Už podarilo sa nám dosiahnuť už mnoho,